Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zase... Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Otváram dnešnú schôdzu. Prvým bodom dnešného programu je správa pána Pejona. Ide o Úniu pre Stredomorie. A hneď má slovo spravodajca na 4 minúty. je voudrais commencer par remercier euh, très chaleureusement euh, l'ensemble de mes collègues qui ont euh, participé Dobré ráno, kolegovia. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali na mojej práci. Je to výsledok našej spoločnej práce. Pripravil som 28 kompromisov. To sú kompromisy, e, ktoré zachovávajú tú strategickú víziu mojej správy, obohacujú moju správu. Ďakujem pekne pani Janaku, pánovi Vajgelovi a pani Flotr. Ďakujem pekne aj e, pani Šarnes a pani Savela, ktoré pripravili stanoviska k mojej správe v iných výboroch. Naozaj by sme radi poukázali na to, že Únia pre Stredomorie je strategická pre Európu. Nechceme ukázať, že, poukázať na to, že nás juh potrebuje. Nie, chceme poukázať na vzájomnú potrebu. Máme tu momentálne krízu, máme pred sebou dlhodobé ciele, chceme dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v multipolárnom svete a práve v tejto situácii sa vzájomne potrebujeme. Čiže nielen juh potrebuje nás, ale aj Európa potrebuje krajiny na juh od svojich hraníc. Európa sa musí zasadzovať za to, aby priestor Stredomoria bol priestorom blahobytu a mieru pre 800 miliónov obyvateľov. Toto je naša spoločná priorita. Naprieč politickým spektrám sa nám podarilo dohodnúť. Sú tu geopolitické, demografické, politické aspekty, sociálne a kultúrne, ktoré je potrebné zohľadniť v spolupráci s krajinami južne od Stredozemného mora, pretože ide o kultúru, ide o civilizáciu. Európsky parlament eh, je si plne vedomý ťažkostí, pokiaľ ide o vytvorenie únie pre Stredomorie, už sa s tým boríme niekoľko rokov. Samozrejme, že si uvedomujeme, aké konflikty v niektorých krajinách alebo medzi krajinami panujú, ale my chceme poukázať na to, že práve Únia pre Stredomorie je projektom, ktorý pozostáva z konkrétnych programov. Teda spolupráca medzi severom a juhom v rozhodovacích procesoch, možnosť napríklad dostať k jednému rokovaciemu stolu Izraelcov a Palestínčanov. Takto by sme mohli presne prispieť k vyriešeniu existujúcich konfliktov, ale nemôžeme od Únie pre Stredomorie očakávať, že splní všetky ciele naraz. Nie naopak je potrebné stanoviť si priority, je potrebné, aby sa koncentrovala na konkrétne práce. Dovolte mi, aby som vyjadril nádej, že druhý summit 7. júna v Barcelone že to bude veľký úspech a my ako Európsky parlament by sme tam mali hovoriť jasným jazykom. Angažujte sa, posajte sa o to, aby tento summit bol úspechom. My sme poukázali na cesty, ktoré my považujeme v momentálnej situácii za potrebné je potrebné odstrániť niekoľko prekážok. E, jednou z týchto prekážok je samozrejme um, neblahá hospodárska a finančná situácia. Európska únia sa angažuje dala k dispozícii finančné prostriedky. Vidíme to aj na finančných perspektívach 2008 až 2013, ale aj v následujúcich obdobiach je potrebné, aby sa angažovala to ešte silnejšej miere tak, aby tých 6 veľkých projektov, ktoré tu máme na stole, aby tieto mohli byť realizované. Potrebujeme, aby došlo k zlepšeniu hospodárskeho a právneho rámca, potrebujeme lepšiu integráciu juh-juh. Musíme vytvoriť novú politickú klímu a práve preto sme naozaj tlačili na to, aby tu boli projekty na vzdelávanie, na, v oblasti kultúry, rovnoprávnosti žien v oblasti ľudských práv. Vážený pán predseda, Európa naozaj e, musí e, vnímať veci v širších perspektívach a prevziať svoj diel zodpovednosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pejon. Teraz dostáva slovo pán komisár File. Ďakujem, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, vážení poslanci, Teším sa, že tu dnes môžem vystúpiť na tému Únia pre Stredomorie. Ide o správu pána poslanca Vansana Pejona. Európsky parlament veľkou mierou prispel naozaj k tejto aktuálnej téme. Vo vašej správe sa hovorí o kľúčových výzvach, e, ktorým bude vystavená Únia pre Stredomore v najbližších mesiacoch a ja naozaj, pán e, Pejon, súhlasím so všetkým, čo ste povedali v úvode dnešnej rozpravy. Lisabonská zmluva už e, nadobudla účinnosť. Európska únia teraz e, má určitú silnejšiu inštitucionálnu identitu a môže e, fungovať efektívnejšie na globálnej scéne. Vlády krajín Stredomoria uplatňujú hospodárske reformy a európska susedská politika mení vzťahy medzi Európskou úniou a susedmi v Stredomori. Od roku 2004 tu máme politické kontakty, ktoré sa zintenzívňujú. Obchod sa zvyšuje dvojcifernými číslami, dochádza k liberalizácii a regulatornej konvergencii. Pomoc, podpora Európskej únie je nasmerovaná presne do týchto krajín a jej výška sa neustále zvyšuje. Toto sme teda dosiahli v našich bilaterálnych vzťahoch. V Stredomorí naša sieť bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a jednotlivými krajinami potrebuje doplnenie integráciou juh-juh a spoluprácou. Takže je potrebné, aby sme spolupracovali. Regionálna integrácia môže veľkou mierou prispieť k rastu a stabilite tak, aby došlo k zníženiu tých rozdielov, k dotreťu rozdielov medzi Európskou úniou a našimi južnými partnermi. Máme zdieľané hodnoty, demokracia, takže toto sú veci, ktoré nás spájajú. Integrácia na osi juh-juh, napríklad dohoda o voľnom obchode z Agadíru, vytvoria 5 miliónov pracovných miest ročne. Toto reaguje na potreby mládeže žijúcej v tomto regióne. V roku 2008 bola zriadená Únia pre Stredomorie v Paríži. Je to taký určitý nový stimul pre naše vzájomné vzťahy. Je potrebné, aby sme zdieľali zodpovednosť, aby sme si osvojili obaja, aby si obaja partnery osvojili túto myšlienku. Máme spolupredsedníctvo, máme spoločný sekretariát, spoločný výbor a takýmto spôsobom sa snažíme realizovať našu spoluprácu narastajúce napätie na Blízkom východe e, situáciu alebo vývoj e, spomalilo, ale máme tu už rokovania medzi palestínčanmi a Izraelcami, e, takže taká obozretná nádej je na mieste, že by sa situácia v regióne mohla zlepšiť a že by sa mohlo pokračovať v spolupráci. Máme tu obrovské globálne výzvy typu hospodárska a finančná kríza klimatické zmeny, zabezpečenie dodávok energie. Na tomto pozadí Únia pre Stredomorie bude musieť sa vysporiadať so situáciou na Blízkom východe. Sekretariát Únie pre Stredomorie bude musieť svoje e, fungovanie, budeme musieť zinventarizovať, e, aké pokroky sme dosiahli od júla 2008. Je to naozaj e, príležitosť potvrdiť si naše vzájomné záväzky, potvrdiť si politickú vôľu na vytvorenie priestoru a prosperity, blahobytu, mieru. Na to, aby sme tento cieľ dosiahli, partneri sa budú musieť zaoberať budúcim rozvojom tejto únie, teda aké konkrétne príspevky by mohla Únia pre Stredomorie priniesť v oblasti zamestnanosti, rastu, blahobytu Mladá generácia si samozrejme Eh, alebo samozrejme volá po lepších príležitostiach, po pracovných príležitostiach. Chcú, aby tu bolo lepšie demokratické zastúpenie, aby tu bola väčšia mobilita vo vzdelávaní, možnosti vzdelávania. A tieto požiadavky nie je jednoduché splniť zo dňa na deň, ale v konečnom dôsledku by mali byť eh, cieľom nášho spoločného snaženia. Máme tu praktické projekty, ako napríklad prístup k vode, eh, k zdrojom energie, takto zlepšíme možnosti civilnej obrany v záujme našich občanov. Únia pre Stredomorie je o ľuďoch, je o podnikateľoch, o mimovládnych organizáciách, o univerzitách a najmä o našej mládeži, o občianskej spolupráci. Lepšie zapojenie občanov by malo byť dosahované prostredníctvom spravodlivých demokratických volieb. Komisia je preto presvedčená, že je potrebná silná parlamentná dimenzia v celom tomto procese, tak aby toto partnerstvo bolo demokraticky legitímne. Parlamentné zhromaždenie Euromedu by malo byť uh, skonsolidované a malo by spolupracovať sa s ďalšími orgánmi, ktoré sme vytvorili v rámci tohto partnerstva. Chceme, aby Únia pre Stredomorie fungovala a vieme, že bude hodnotená podľa schopnosti naozaj pripraviť konkrétne projekty pre daný región, prepojenie morskými cestami európskych a um, iných eh, prístavov, dodávky energie, hlavne solárna energia. Toto všetko sú projekty, ktoré majú obrovský potenciál v oblasti zamestnanosti, v oblasti obchodných vzťahov. A ak tento potenciál chceme využiť, potrebujeme súkromný sektor, potrebujeme, aby spolupracovali finančné inštitúcie. No a na to samozrejme potrebujeme určitý katalizátor a týmto, týmto katalizátorom bude sekretariát pre Úniu, pre Stredomorie. 43 partnerov pracovalo mesiace, podarilo sa nám pripraviť právny štatút tohto sekretariátu, menovali sme generálneho tajomníka a schválili sme predbežný rozpočet pre fungovanie tohto sekretariátu. Chceme podporovať bezpečnosť, rast a stabilitu v regióne. To je jadrom našich spoločných eh, snažení ale tiež sme presvedčení, že sa zúčastňujeme ešte ambicioznejšieho projektu, že chceme vytvoriť región mieru, kde sa uplatňujú rovnaké hodnoty a ciele. Som si istý, že so zaangažovanosťou Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov a našich partnerov a s podporou mm, parlamentného zhromaždenia eh, Únie pre Stredomore sa nám podali dosiahnuť tieto ciele. Ďakujem pekne, pán komisár. Pani Desans, na minútu, nech sa páči. incertain. Samozrejme, eh, summit v Barcelone je neistý a konflikt medzi Izraelčami a Palestínčanmi má ohlas, ale Únia pre Stredomorie je jediná odpoveď, preto aby sme urýchlili rozvoj týchto eh, krajín a zlepšili dialog na oboch eh, brehoch Stredozemného mora. Je treba umocniť projekty kultúrnej výmo, výmeny, eh, vytvoriť projekty pre budúcnosť, aby e, sa veci zmobilizovali. Mali by sme urobiť všetko, aby sme umožnili súkromné a verejné investície. A Európska komisia by mala posilniť svoju úlohu investora. Mala by tiež zobria, zobrať viac e, do úvahy dopady procesu liberalizácie pri vypracovávaní asociačnej dohody novej generácie. E, dohoda so Sagadeiro by sa mala rozšíriť tak, aby viac prispela k rozvoju juhu je treba zachovať požiadavky e, potravinárskej zvrchovanosti. Energetika je kľúčová oblasť. Treba, aby tieto projekty boli v záujme jednotlivých krajín a prispievali k ich rozvoju. Napriek potiažam, ktoré existujú, je skutočne potrebné aby došlo k oživeniu e, projektu Unia pre Stredomorie. Ďakujem. Nasleduje pani Cavela. Ďakujem, pán predseda. V našej správe o e, Unii pre stredozemie je, e, spomíname, že je naozaj dôležité vytvoriť tie základné infraštruktúry, ktoré môžu Eh, posilniť eh, hospodárstvo a môžu jednotlivé hospodárstvo viac prepojiť. Je to skutočne v našom záujme práve teraz v časoch krízy. Ukazuje sa, že je naozaj dôležité, aby tu bola eh, kohézia medzi juhom a severom. A to by sme mali mať na pamäti, pokiaľ ide o budúci vývoj. V mojej správe mm, o trhu v tejto oblasti sa hovorí o týchto otázkach, hovorí sa o posilnení e, hospodárskej mocnosti e, v stredomorskej oblasti. Nejde tu iba o e, profity. Mali by sme sa naozaj sústrediť na energetiku. Obnoviteľné zdroje energie môžu predstavovať veľmi dôležitý zdroj pre oblasti Stredomoria a dajú sa nasadiť aj, krátko, aj okamžite v krátkodobom horizonte. E, tieto návrhy sú veľmi dobre štrukturované, ale pán komisár, je tu jedna e, slabá stránka, pokiaľ ide o e, politickú oblasť. Ďakujem a teraz rečníci za politické skupiny, pani Janaku. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať pánovi Pejonovi a aj spravdajcom ostatných výborov za ich správy. E, táto správa mňa pre stredozemie je veľmi e, dôležitá, pretože sa sústredí na určité ciele, ktorých výsledky e, môžu byť veľmi dôležité. To je niečo, čo sme vždy žiadali aby sa tu stanovil konkrétny rozpočet. Mohli by sme pomôcť tak aj sekretariátu v Barcelone. Aj e, tieto e, financie by mohli mm, pomáhať jednotlivým e, regiónom, ktoré sú v ťažkostiach. Podporovali by sme e, ľudské práva, otázky energetiky, obchod a všetky tie ostatné témy, ktoré E, súvisia a sú dôležité pre ľudí v oblasti Stredomoria. Španielské predsedníctvo rady tu dnes chýba. Pán predseda, ja vychádzam však z toho, že by mali mať záujem na tejto iniciatíve a chcela by som preto povedať, že ma to dosť prekvapuje, že sú neprítomní dnes, pretože by sa mali zaujímať o to, čo chcú na túto tému povedať spravodajci. Ide tu o úsilie, o prekonanie určitých ťažkostí, ktoré chceme dosiahnuť. A na tomto základe by naše programy mohli lepšie postupovať. Tak tomu v minulosti nebolo aj vzťahy medzi e, Izraelom a Palestínou, aj tých sa to týka. Únia pre Stredomorie by mohla nájsť nejaké riešenie aj tu pomocou sekretariátu úradníkov na vysokej úrovni. Mohli by prispieť k tomu, aby už nedochádzalo k to, takému veľkému počtu konfliktov. Je teda želateľné, aby sa Únia pre Stredomorie rozvíjela. Pán predseda, to má veľkú, veľký význam pre EÚ. E, Predstavilo by to aj posolstvo e, demokratického rozvoja, posilňovanie rovnakého postavenia mužov a žien a posilňovania občianskej spoločnosti. Ďakujem. Raymond Obiels nasleduje teraz za e, skupinu SND. Ďakujem, pán predseda. To, čo sa mne páčilo na tejto správe najviac, ja by som chcel e, mimochodom zablahoželať e, kolegovi Pejonovi za jeho správu, je, že tento dokument je veľmi presný. Dúfajme, že bude mať vplyv aj na realitu, realitu Únie pre Stredomorie, pretože Momentálne e, tu ide o definovanie jej podoby a role. Dúfajme, že 7. júna sa stretneme v Barcelone a stanovíme tie konkrétne priority, ktoré už obsahuje e, správa Tejo. E, k politickému kontextu. Únia pre Stredomorie by nemala byť ovplyvnená e, konfliktom na Blízkom východe, ale nemala by ho ani ignorovať. V rámci svojich možností by mala e, sa snažiť pozitívne prispieť k jeho riešeniu. A e, po druhé, dobré projekty by sa mali profesionálne vybrať a zrealizovať. Po tretie, potrebné prostriedky a finančné, finančná podpora by sa mali nájsť. A po štvrté, dobré vzťahy bez prekážok, hľadanie synergií v rámci únie pre Stredomoria a štruktúrami Európskej e, únie. Tie by sa mali hľadať a podporovať. Takže sú tu štyri veľké výzvy a treba na to e, zaangažovanosť, aby sme našli na ne riešenia. E, tento nástroj je veľmi dobrý, je to veľmi dobrá cesta na mapa k tomu, aby sme sa dopracovali k uspokojivým riešeniam. Ďakujem. E, slovo má teraz pán Weigl. Podpredsedník spoštová. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár File. Pre všetkými som sa chcela poďakovať pánovi Pejonovi za veľmi konštruktívnu, otvorenú a kreatívnu spoluprácu, ktoré výsledkom je správa, ktorú máte pred sebou a dúfam, že je zaujímavá nielen pre nás, ale aj čo sme pripravili aj pre ostatných. Hovorí o takej oblasti, ktorá bola dynamickým centrom duchovného života a bola motorom technických inovácií v dejinách ľudstva a dnes alebo v súčasnosti je zdrojom veľkého množstva problémov, ktoré by sme chceli vyriešiť. Únia pre Stredomorie je veľmi dôležitý projekt. Žiaľ, nepostupuje tak rýchlo, ako by sme radi videli. Radi by sme videli vytvorenie sekretariátu v Barcelone. Chceli by sme vidieť eh, dosahovaný pokrok v jednotlivých prioritných projektoch. Tieto projekty musia byť eh, hybnou silou únie. Avšak musíme uznať, že stále sú tu niektoré otvorené otázky, ktoré sú politického charakteru, napríklad otázka Palestíny a takisto otázka Severnej Sahary. Toto bráni pokroku a vyžaduje si to viac dialógu, väčšiu toleranciu a väčšiu dôveru v tento región. Verím tomu, že európsky projekt by k tomu všetkému mohol prispieť a verím, že takto musí byť videný tento projekt všetkými zúčastnenými aktérmi, aby sme byť tým hráčom, ktorý práve zabezpečí úspech. Takisto e, musíme aj podporiť budúce generácie v rámci únie, musíme podporiť výmeny študentov, výmeny vedeckých inštitúcií, kultúrne fóra a podobne, to by zvýšilo vzájomné e, porozumenie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani Benerba Batu na dve a pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctení poslanci, Únia pre Stredomorie nikdy nebola taká dôležitá pre budúcnosť, e, našu budúcnosť, ako je dnes v tejto správe sa snažíme predkladať rôzne vízie pre Stredomorie. Nie len, aby to bola čisto zóna voľného obchodu, ale hovoríme to o únii, ktorá je postavená na spoločnej civilizácii, ktorú e, vlastne podporujú ľudia, ktorí znášajú alebo zdieľajú tie isté hodnoty. Násilie, ktorého obeťou je palestínsky ľud, e, to je v súčasnosti prekážka tej, tej, týchto projektov a Európa zatiaľ ešte nevzala dostatočne do rúk svoju zodpovednosť. Jednoducho Európa musí uznať palestínsky štát aj na báze princípov medzinárodného práva, ktoré podporujú našu demokraciu. Parlamentná delegácia, ktorá má navštíviť Palestínu na budúci týždeň, chce vidieť, akým spôsobom sa používajú prostriedky, ktoré posielame odtiaľto z Európy do Palestíny a ako sa tieto prostriedky dostatočne nevyužili na vybudovanie škôl a podobne. A ja som tiež z toho prekvapená, že predseda výboru AFED bez toho, aby informoval výbor, členov výboru alebo členov e, tejto delegácie sa rozhodol, že nepôjde na, tú, na túto na, nepôjde, nepôjde na, na túto cestu, pretože, pretože mu to poradili izraelské orgány a myslím si, že to je dosť škandalozné aj pre celý Európsky parlament. E, prostriedky, ktoré posielajú, e, posiela Európska únia Palestíne, tieto prostriedky sú blokované izraelskými vojakmi a my musíme zabezpečiť, aby táto, bloka, táto blokácia sa okamžite zastavila. A čo sa týka predsedu výboru AFED, ktorého som členkou, ten by mal, predseda by mal odstúpiť, keď nie je schopný splniť svoje, svoje úlohy, ktoré sa od neho vyžadujú. Aký má zmysel ehm, pozorovať voľby, keď napokon odmietnete prijať alebo uznať výsledok takýchto volieb. aj palestinčania trpia, pretože hranice sú zavreté, takže my v Európe by sme mali ponúknuť e, občanom juhu rovnakú mobilitu, ako zabezpečujeme občanom na kontinente európskom. Takže držme sa tých našich, e, našich e, hodnôt, aby sme mohli byť hrdí na ne predseda, ďakujem pekne. Teraz je pán Majer na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Únia pre Stredomorie má prekážky, e, s ktorým si musí poradiť a ja by som sa chcel spýtať e, všetkých, alebo požiadať všetky európske inštitúcie, aby e, konali rozhodne pri prekonávaní prekážok, a, ale predovšetkým, aby nepoužívali silu. Samozrejme, že prvým po, najdôležitejšími prekážkami sú e, konflikty, ktoré tam pretrvávajú politické. Samozrejme, že palestínsky konflikt, e, je tu izraelská vláda, ktorá neustále nedodržiava e, za medzinárodné právo a rozhodnutia e, Bezpečnostnej rady OSN aj z hľadiska osidlovania, takisto Severná Sahara, otázka Cypru. E, tieto všetko sú politické prekážky a keď chceme mať e, vlastne dobrý rámec vzťahov e, to sa nepodarí, kým sa nevyriešia tieto skutočné politické prekážky. Preto za moju skupinu žiadame o väčšiu, väč, väčšie nasadenie, viac peňazí a viac energie, aby Európa vložila do riešenia týchto problémov. Ale takisto sú aj ekonomické a sociálne asymetrie veľkým problémom v Stredomorí a nech príjmeme akýkoľvek prístup eh, riešiť tieto asymetri- tento asymetrický stav to by nemalo byť tak, že by sme sa mali sústrediť čisto len na obchodnú otázku, ale keď chcete, keď si myslíte, že obchodné dohody vyriešia túto asymetriu, tak vonkoncom nie, pretože je tu potrebná vysoká miera solidarity a mnohé krajiny práve v Stredomorí sú predmetom e, chudoby alebo sú označené chudobou a práve potrebujú e, viac než len e, hospodárske zmluvy alebo zmluvy o obchode. Čiže my musíme byť viac zaviazaní a viac byť zakomponovaní do týchto konfliktov. A čo sa týka západnej Sahary, Európska únia tam absolútne nie je nejakým spôsobom, sa tam ničoho nezúčastňuje a takisto ani nespolupracuje s Marokom a podobne predseda. Ďakujem pekne teraz pán Salavrakos za e FD. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakoval pánovi spravodajcovi za vynikajúcu správu, ktorú nám predložil. Je známe, že oblast Stredomoria je naozaj e, stretom rôznych kultúr. Je to región obrovského významu a samozrejme, že je to aj kotol, v ktorom to vrie a to už roky. Napríklad aj klimatické zmeny, e, hospodárska kríza, integrácia, problémy životného prostredia, to sú všetko problémy, ktorými sa musíme zaoberať v regióne Stredozemného mora. Musíme hlavne klásť dôraz na nelegálne pristahovalectvo, na naozaj účinnú kontrolu hraníc v krajinách v oblasti Stredozemného mora. Hovorím hlavne o Grécku a Taliansku, ktoré sú hlavným cieľom ilegálnych pristahovalcov. Dennodenne sa na hraniciach odvádzajú boje a samozrejme ďalšia dôležitá téma spolupráca v oblasti Um, energie. Ide hlavne o využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Chceme vytvoriť určitý energetický program pre rozvoj celého regiónu Stredozemného mora. Ďakujem pekne. Teraz pán Bontes na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. V roku 2008 francúzsky prezident Nikola Sarkozy avizoval, že má jeden veľký cieľ, jeden veľký sen týkajúci sa regiónu Stredomoria. Išlo o úniu pre Stredomorie, ktorá mala byť takým určitým rámcom pre spoluprácu v tomto regióne. Na to je potrebné splniť určité ciele. Poprvé, vzájomné uznávanie základných hodnôt, zásady právneho štátu, demokracia, ľudské práva. Ja si kladiem otázku, do akej miery môžeme hovoriť o spoločných hodnotách. Napríklad Mauretánia, tam nie je zabezpečená sloboda vierovýznania. Islám je tam náboženstvom, ktoré prevláda. Pozrime sa na ústavu, podľa toho je to demokratická vláda, takto teda uvedené na papieri, ale v praxi vidíme niečo úplne iné, diktatúru. Alebo západná Sahara, tam dochádza k porušovaniu ľudských práv, rovnako aj v Tunisku. A ja by som mohol pokračovať v tomto zozname, bohužiaľ nemám toľko rečníckého času. Preto by sme si mali klásť otázku, či s týmito krajinami môžeme a chceme robiť kultúrnu výmenu, chceme podporovať obchod s týmito krajinami, chceme, aby tu bola mobilita osôb. Ak áno, tak to povedie k ďalšiemu šíreniu islamu do Európy. A tomu by sme mali predísť. Tento proces podľa mňa musíme čo možno najskôr zastaviť. Áno, snívať môžeme o Stredomorí, v barcelonskom vyhlásení sme to už urobili v roku 1995, v roku 2005 došlo k prepracovaniu tohto vyhlásenia. Je tu viacero projektov, v tejto súvislosti stojí to naozaj milióny eur daňových poplatníkov a napriek všetkým týmto finančným tokom to celé zatiaľ neprinieslo žiadne výsledky, takže prosím, zastavme to. Ja mám rešpekt voči pánovi Albertinimu, on podľa mňa preukázal obrovskú mieru odvahy a podporuje ho moja politická skupina. Ďakujem pekne, pani Jakolíno, na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. E, región e, Stredomoria je strategickým pre EÚ. Nemali by sme základné otázky ako životné prostredie, náboženské hodnoty, kultúra, infraštruktúra, poľnohospodárstvo, energetika, bezpečnosť a migračné e, toky e, vnímať e, teda bez vstupu tých strategických partnerov, akými sú krajiny v Stredomori. Máme ešte veľkú cestu pred sebou od Barcelony EÚ by sa mala viac zasadzovať v procese obnovy jednotlivých asociačných dohôd s tretimi krajinami, ktoré sú v Stredomori, by mala, mala by viac financovať veľké strategické infraštruktúrne projekty, ako e, napríklad e, prístavy. Treba, aby e, tu rozvoj bol na oboch stranách Stredomoria, napríklad v poľnohospodárstve, aby teda rozvoj mohol byť homogénny. Želáme si aj posilnenie úlohy eh, eh, riadenia governance eh, Európskej únie v Stredomorí. A malo by sa to všetko opierať o kooperáciu, o politický úspech, ktorý by vychádzal aj z hospodárskej spolupráce. Benarab Atu k tomu, čo povedala, by som e, chcel povedať, že e, kolega Albertini veľmi dobre vedie svoj výbor, ktorý je e, veľmi dôležitý pre prácu nášho parlamentu. Ďakujem. Pán Ceri, next for one minute. Ďakujem. Teraz má slovo pán Panceri na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že práve robíme veľmi dôležitý krok vpred prijatím tejto e, správy. A bude to veľmi významný krok, aj pokiaľ ide o barcelonský summit začiatkom júna, ktorý e, sa javí momentálne dosť e, ťažkým kvôli teraz zablokovaniu diskusí medzi palestínčanmi a izraelčanmi. Aj pokiaľ teda ide o novú štruktúru sekretariátu únie Pán Pejon postupuje jedinou možnou cestou vo svojej správe. Hovorí, že konflikty by nemali e, zablokovať ďalší pokrok e, Stredomorskej únie a, a pán Pejon hovorí, že nie je možné, aby únia bola úspešná bez toho, že sa vyriešia tieto konflikty. Teraz e, tá skutočná výzva je e, politická angažovanosť, ktorá bude potrebná e, na samite v Barcelone. Je treba, aby e, vlastne e, sekretariat začal fungovať, aby únia pre Stredomorie bola finančne podporená EÚ by si mala byť venová toho, že by mala priorientovať svoje politické a ekonomické ehm, e, zámery a sústrediť sa viac na juh, pretože ten môže vyriešiť veľa z jej problémov. Ďakujem pekne, pán Rinaldi, ďakujem, pán predseda, pán komisár. Nezávislý e, výskumník Gabriel Del Grandi už e, dlho hovorí že je treba riešiť situáciu v Stredomorí pretože konflikty eh, v tejto oblasti naozaj majú eh, veľmi veľa obetí, ľudských obetí, eh, aj teda pokiaľ ide o nelegálnu imigráciu. 4200 ľudí tu tom poslednom období zomrelo. Ostrov Lampedusa sa naozaj vyrovnáva v tejto súvislosti s hroznou situáciou a tu politika úplne zlyháva. Treba, aby sme vytvorili novú architektúru, um, um, novú politickú architektúru, než uh, tá, ktorá je tu momentálne zo strany napríklad talianskej vlády. Uh, slubujeme si teda nový humanizmus od Únie pre uh, Stredomorie. Dnes viac než polovica populácie od Maroka po Turecko má menej než 18 rokov. Takže e, Stredomorie by sa malo e, veľmi rýchlo zmeniť. Pán Hadži Georgiu na dve minúty ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakoval spravodajcovi za odvedenú prácu. Správa vyzýva vlády členských štátov Únie pre Stredomorie, aby viedli otvorený dialog v rámci vzájomnej úcty, vzájomného pochopenia s podporou ľudských práv a slobôd. A toto je téma, ktorú môžeme iba podporiť. Zároveň sa tam však neuvádzajú žiadne konkrétne návrhy riešenia existujúcich politických problémov, ktorými sa vlády musia zaoberať. Ja chápem logiku pána Pejona, ktorá sa skrýva za touto správou. A istotne to veľa súvisí e, s vývojom tejto únie, ale máme tu mimoriadne zásadné problémy na druhej strane, napríklad v pásme Gazy e, je momentálne obrovská blokáda. Toto je veľká, veľká chyba. E, my tie problémy musíme naozaj otvorene nastoliť a nie ich zahmlievať. My sa zatiaľ len učíme žiť s tými problémami bez toho, aby sme ich riešili. Naozaj pomenujme problémy pravým menom a riešme to zásadné. Je naozaj potrebné napríklad spomenúť, že Izrael musí nájsť riešenie palestinskej otázky, udržateľné, trvalé a aj otázka Turecka, že aj Turecko musí rešpektovať ostatných partnerov v procese napríklad e, turecká, turecká okupácia v členskom štáte Európskej únie je nepriateľná. Toto všetko je potrebné jasne uviesť. Samozrejme, že Stredomorie obsahuje mnohé odlišné kultúry, e, sú tu naozaj e, rôzne dejinné udalosti, ktoré to ovplyvňujú. Ale tu je iba jedno jediné mesto, ktoré je neobývané zo všetkých tých pobrežných miest. To znamená, že tam nikto nežije, že sú tam um, voľné domy, postupne sa rozpadajú a tisícky ľudí, ktorí museli opustiť toto mesto, už ani nedúfajú, že sa budú môcť vrátiť do svojich domovov. Hovorím o, Maros- o Amorostose, o tomto meste v Cypre, na Cypre. Takže musíme sa naozaj snažiť, musíme investovať tak aby sa tieto problémy naozaj vyriešili. Musíme zjednotiť totiž celý región Stredomoria. Ďakujem pekne. Pán Baten ako ďalší ročník na minútu. Ďakujem, pán predseda. Správy z vlastnej iniciatívy sú väčšinou takým horúcim vzduchom, keď sa schvália, tak sú určitým vyhlásením politickej vôle Európskeho parlamentu. Táto správa navrhuje zriadenie vytvorenie určitej únie, kde bude 17 eh, krajín, ktoré nie sú v EÚ. Má tam byť sekretariát, parlamentné zhromaženie, mali by sa naozaj financovať ambiciozne projekty. To financovanie by predstavovalo miliardy eur, samozrejme z peňaženiek občanov európskych Odkiaľ tie prostriedky prídu, to sa tam neuvádza. Realita zkrátka e, sa neuvádza, celá je to fantázia. Táto e, správa, musíme si uvedomiť, že podľa Lisabonskej zmluvy Európska únia má právo postup, e, podpisovať dohody, aké sa uvádzajú v správe. Správa hovorí o zriadení únie mimo európskych krajín, ktoré by mohli byť neskôr absorbované do únie. O tomto tá správa, prosím, pekne hovorí. Thank you. Ďakujeme. Ďalší rečník, pán Melcer, nech sa páči. Keď pred eh, približne dvoma rokmi sa vytvorila Únia pre stredomorie, mala vychádzať z barcelonského procesu a eh, lepšie naviazať eh, stredomorské štáty na EÚ. Ale kvôli konfliktom medzi arabskými štátmi a Izraelom sa tento proces spomalil a je ehm, tu aj o finančnú e, pomoc pre gazu 440 miliónov. Tu sa pýtajú občania EÚ, prečo sa pumpujú ich financie do oblasti gazy, keď e, pravidelne e, sa to, čo sa tam vybuduje, potom bombarduje zrovna so zemou. A vo všetkých týchto rokoch sa EÚ nepodarilo E, fungovať ako ne- neutrálny sprostredkovateľ v Gáze. A teraz tu máme e, čoskoro junovú konferenciu v, Baze, v, Ga- e, v Barcelone a zdá sa, že znova stroskotá na konflikte v Gaze. Ide teda o to, aby sme presnejšie prehodnocovali to, čo robíme, prestížne projekty a miliónové hroby si v aktuálnej situácii hospodárskej krízy jednoducho nemôžeme dovoliť. Ja eh, vám ďakujem. Pán Baudis na 1,5 minúty. Ah, merci, monsieur le président. Dans la continu... Ďakujem pekne, pán predseda. Únia pre Stredomorie by mala predstavovať eh, príležitosť na zlepšenie našich vzťahov s krajinami, ktoré sú na východe a na juhovýchode Stredomoria a ako vlastne uvádza aj správa pána Piona, nemôžeme prehľadať eh, potenciál tohto regiónu, ani zároveň nemôžeme nevidieť rizika, ktoré zo sebou prináša. Avšak eh, Európa eh, musí vidieť, že blokáda Gazy a, a rôzne konflikty, ktoré tam sú, jednoducho sa musia už e, zastaviť. E, a nemôžeme si byť ani istí, že plánovaný summit e, v júni v Barcelone niečo prinesie. Nebudem ani prekvapený, keby v najbližších dňoch sme sa dozvedeli, že bude dokonca ešte aj odložený, ale však to by všetko nemalo znamenať, že by sme sa mali vyzdať a Európska únia by mala neustále e, zvyšovať svoju alebo prijať svoju zodpovednosť e, pri hľadaní politického riešenia. Nemôžeme všetko nechať na Spojené štáty, aby oni napokon sa uzurpovali monopol na riešenie kríz v tomto regióne, pretože to je náš región. No. My musíme pomôcť ho vybudovať. A rozvoj a stabilita tohto regiónu má vplyv aj na našu vlastnú budúcnosť a preto je takáto únia najlepším nástrojom, ako to dosiahnuť. Pani Kopa, Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod sa chcem poďakovať spravodajcovi za mimoriadne kompletnú správu. Únia pre Stredomorie môže byť obrovským príspevkom k vytvoreniu vyváženého vzťahu v Stredomori. E, môžeme vytvoriť dôveru medzi krajinami v tomto regióne. Región Stredomoria sa musí stať priestorom stability, práva, ľudských práv, demokracie Sociálne a hospodárske rozdiely medzi krajinami tohto regiónu sú skrátka skutočnosťou a toto ešte posilňuje hospodárska kríza. Týka sa to toho zásadného prístupu Európskej únie, pokiaľ ide o krajiny tohto regiónu, pokiaľ ide o obchod a hospodárskú spoluprácu. Energia, klimatické zmeny, morské prostredie, to sú všetko otázky, ktoré vyžadujú veľmi úzkú spoluprácu. Únia pre Stredomorie samozrejme nie je rámcom na riešenie regionálnych, lokálnych konfliktov. Ide nám o to, aby sme tvorili určitú klímu dôvery, aby sme podporovali politický dialog. Toto všetko môže teda zvýšiť dôveru a to to je, tá je potrebná na vyriešenie e, konfliktov v regióne. Aby sa tomu ale stalo, aby tá únia bola úspechom, na to potrebujeme finančné zabezpečenie. A tieto financie musia byť dostatočnej výške. Pán Belder ako ďalší na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste mi dali túto možnosť e, sa vyjadriť pretože zdržal som sa na výbore eh, AFET. Ďakujem za to, že ste mi dali možnosť hovoriť. Ďakujem aj za správu pána Pejona, a, ktorá poukazuje na to, že je potrebné vyriešiť eh, palestinsko-izraelský konflikt. Všetky členské štáty EÚ sú vyzývané, aby um, boli prítomnejšie v Stredomorí. A z môjho pohľadu ako člena holandskej delegácie ja by som chcel vyjadriť podporu, ale myslím si, že dosiahneme pod, úspech len za, podmienok, za troch podmienok. Prvá podmienka je, že dvojštátne riešenie predstavuje, že musí byť židovský štát, teda Izrael a palestínsky štát, po druhé, členské štáty EÚ a členské štáty Únie pre Stredomorie budú musieť mať vzájomnú dôveru na oboch strán tohto palestinského konfliktu. To znamená, že musíme sa vysporiadať s antiislamizmom aj antisemitizmom, pretože je, je, vtedy, vtedy to bude fungovať, keď tam budeme zastúpených mať aj Izraelčanov, aj Palestínčanov. Ďakujem pekne, pán Milan para mí bien un representante de la presidencia del consejo. Ďakujem pekne, pán predseda. Potrebujeme eh, dostatočné zastúpenie eh, únie a mali by sme tu mať eh, príslušných zástupcov. Je to škoda, že tu nie sú žiadni zástupcovia týchto, krajín. Dámy a páni, únia pre Stredomorie je možnosť mieru, prosperity a hospodárskeho blahobytu. To by malo byť e, jednoznačné a dúfam, že bude summit na budúci týždeň. Chcel by som poďblahoželať pánovi Pejonovi a ďakujem za jeho otvoreného konstruktívneho ducha. Európska únia by mala byť bližšie k južným e, pobrežiam Stredomoria. Sú obrovské rozdiely politické, demografické, kultúrne a tak ďalej, ale niektoré z týchto nerovností vlastne vedú k veľkým aj ekonomickým rozdielom. Takže keď bude táto únia, máme pred sebou veľké projekty, máme aj bilaterálne e, kanály pre rôzne dohody a toto všetko sú možnosti spájania pobreží a odstraňovania medzi, medzi, medzi nami, ale musíme pretlačiť aj reformy. E, nemôžeme byť svedkami toho, ako sú ľudia paralizovaní, keď chcú dosiahnuť e, pokrok my potrebujeme takisto aj spoločné parlamentné zhromaždenie z Euro z Európskej únie a z stredomorských štátov a my, my máme byť rukojemníkmi, rukojemníkmi rôznych politických konfliktov. My musíme práve hľadať spôsob, ako budeme riešiť tieto konflikty a nie, aby sme boli práve paralizovaní týmito konfliktami. A takisto musíme pozornú prioritu venovať kapitole 4, kde sa spomína spolupráca aj z hľadiska migračných tokov, sociálnej spravodlivosti a podobne. Predseda, chcel by som sa ospravedlniť zastúpiť za radu. Zástupca rady tu dnes nemohol byť, pretože štvrtok ráno je a rozpráva na túto tému bola pôvodne naplánovaná na pondelok, takže to by som vysvetlil e, zospravedlenie toho, že prečo tu na nie je zástupca rady. Faktická poznámka pár posel. Pán predseda, ja by som vás chcel požiadať, aby ste na pre trialógu e, nastolili, že nikdy tu nie je prítomná rada vo štvrtok ráno. A takisto ani v štvrtok popoludní tu nie sú. Ja si myslím, že celkovom by mala byť rada prítomná celý čas počas plenárneho zasadnutia celý týždeň. Predseda, pokúsim sa teda e, to, čo ste práve povedali, odozdám tento odkaz rade. Ďakujem pekne. Našim ďalším rečníkom je pani Andres Barea na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár vo výbore pre medzinárodný obchod by som teraz e, chcela poďakovať e, spravodajcovi za spoluprácu s nami. My potrebujeme ten, taký, takúto úniu pre posilnenie projektov a musíme ale hľadať riešenia na vyriešenie kríz. Kri- sú tu rôzne problémy, ktoré vyplývajú z klimatických zmien, a podobne. Preto potrebujeme posilniť e, naše hospodárske a obchodné vzťahy s, tým, s týmto územím. Potrebujeme odstrániť e, colné bariéry, musíme otvoriť trhy, trhy na juhu. A španielské predsedníctvo na barcelonskom samite sa bude snažiť využiť príležitosť e, získať príjmeť krajiny k novým záväzkom, novým dohodám všetko by to malo fungovať v prospech zlepšenia pracovných aj ekonomických podmienok. Pán Mauro, nájde na pominutý. Grazie, signor. Ďakujem, pán predseda. Dnes e, prepojenie medzi e, ľuďmi v Stredomorí sa ukazuje, ako to povedal kolega Rinaldi, aj e, teda predovšetkým e, e, imigráciou. Toto by sme mali považovať za prioritný fenomén v EÚ, pretože migračné toky sú schopné prinášať problémy na kultúrnej, hospodárskej, sociálnej, ľudskej úrovni a v budúcnosti to bude rovnaké na oboch stranách Stredomoria. Blízkosť ľudí sa eh, odráža aj v hospodárskej, sociálnej eh, spolupráci. V tomto zmysle naša e, prítomnosť na všetkých úrovniach v tomto regióne by e, mala prispievať k tomu, aby sme sa vyhli e, tomu, že Únia pre Stredomorie vlastne bude kráčať v šľapajach barcelonského procesu. Koľko chýb sme urobili, koľkokrát sme si mysleli, že robíme kroky vpred a robili sme pravý opak. To, čo treba vytvoriť, je teda v prvom rade sociálny, kultúrny a ľudský dialog, ktorý bude vychádzať zo vzájomného porozumenia a spoločných dobrých hodnôt, ktoré e, sú základom pre naše civilizácie ale e, toto súvisí aj e, s teda dobrou situáciou v oblasti hospodárskej a ekonomickej výmeny. Teda E, treba tu mať naozaj vyváženosť e, v oboch týchto oblastiach e, na oboch stranách. Takže okrem politickej úrovni by sme mali trvať na neustálom dialógu v oblasti bezpečnostnej politiky, aby sme takto prehubovali vzťahy na oboch stranách. Ďakujem kolegovia, prosím, rešpektujte rečnícky čas. Už je takmer 11 hodín a budeme musieť začať hlasovať potom na čas. Eh, pán Pirilo, eh, pán predseda, eh, summit šéfov štátov a vlád začiatkom júna v Barcelone predstavuje bez pochyby dôležitú príležitosť pre konkrétne kroky v oblasti únie pre Stredomorie. Je to veľká príležitosť posilniť kooperáciu pre mier a bezpečnosť tohto regiónu. Preto je potrebné aby sme využili túto príležitosť čo najlepšie a vytvorili stratégiu rozvoja a definovali projekty, ktoré by nám pomohli podporiť e, túto oblasť a podporiť jej hospodársky e, rast. Ja dúfam, že z tohto stretnutia vzídu e, posilnené také iniciatívy ako Desertec, E, ktoré sú veľmi dôležitými nástrojmi pre vytvorenie e, e, regionálneho energetického trhu. Treba takto zároveň aj podporiť inovácie, výskum a vývoj. Zvýšime takto hospodárskú konkurencieschopnosť firiem v tejto oblasti, ktoré sú tak dôležité v dnešnom globálnom trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz má slovo pán Preda na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel povedať, že od začiatku fungovania únie pre Stredomorie už uplynul určitý čas a preto je možno teraz ten vhodný moment na to, aby sme bilancovali a rozmýšľali o e, cieľoch a perspektívach. Správa kolegu Pejonu tu môžem iba privítať a blahoželať autorovi. E, summit v Barcelone začiatkom júna je dôležitý, lebo nám umožní znova sa angažovať za úspech tohto projektu. Všetci vieme, že Stredomorie je dôležitou oblasťou, križovatkou medzi dvoma e, kultúrami a kontinentami a máme z kultúrnej stránky veľa spoločného bez pochyby. Ehm, bolo tu spomenuté niečo ehm, dôležité, ehm, že teda správa sa e, presunula. Myslím si, že by sme mali prispieť k tomu, aby tento summit nebol iba bilancovaním, ale aby sme sa snažili aj odstraňovať bariéry rôzneho typu, aj inštitucionálneho je potrebné, aby sme tie strategické projekty posunuli ďalej. Ehm, sú rozhodné. Ide tu o dôveryhodnosť Únie pre Stredomorie a táto eh, závisí od jej funkčnosti, preto by nemala mať eh, k dispozícii dostatok eh, finančných prostriedkov na realizáciu príslušných projektov, aby mohol pracovať sekretariát únie, ale je tu dôl aj dôležitá parlamentná zložka. Aj tu je potrebné, aby sme e, v tejto oblasti prispeli k politickému úspechu Únie pre Stredomoria. Ďakujem pekne. Teraz sa začne e, e, postup HDI. Prosím vás, aby ste držiavali rečnícky čas jednu minútu, pretože veľmi veľa ľudí sa hlási do diskusie. Ďakujem, pán predseda. Malo by byť e, politickou prioritou e, Európskeho parlamentu prispievať k úspechu e, budúceho samitu v Barcelone po tom, čo sa po parískej konferencii udalosti zabrzili. Je tam veľa cieľov, aj dnes sme ich spomenuli od boja proti nelegálnej imigrácii po ľudské práva, ale je tam aj dôležitý ekonomický aspekt Stredomorie ponúka obrovský potenciál, ehm, či už v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, tu by sme mali podporiť solárny plán pre eh, Stredomorie, aj eh, plány, priemyselné plány ako Desertec, eh, ktoré by zainteresovali univerzity, firmy a by tieto v konkrétnej kooperácii realizovali konkrétne projekty. Potom je tu prioritný proces tvorby mieru, ale ten treba podporiť aj hospodárským rozvojom, pretože je potrebné posilniť sociálnu zložku, ktorá pomáha E, prekonávať konflikty. Ďakujem pani Angelili, slovo má pani e, Čenárová. Za slovo, vážený pane predsedajúci, vážený pane komisaři, e, kolegyne a kolegovia. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Únia pre Sredomorie je odvážnym medzikultúrnym projektom. Jeho úspech závisí aj na ochote prekonávať rôzne tradície. Rozdielnosť kultúr vedie k zájomnému obohacovaniu v prípade, ak sa tieto impulzy vnímajú otvorene ako príležitosť a nie ako hrozba. Takouto príležitosťou je aj prístup k rovnosti eh, mužov a žien vo spoločnosti. V kontexte tohto regiónu je táto oblasť vnímaná mimoriadne citlivo. Únia pre Sredomorie musí tejto problematike venovať náležitú pozornosť Jednak preto, lebo je tu záväzok ministerskej konferencie z Marrakešu z roku 2009 na podporu rovnosti žen a mužov, de jure aj de facto posilnenie pozície žien v spoločnosti, vo verejnom živote, taktiež boj proti násiliu na ženách. Je to jedna z kľúčových oblastí, ktorá môže poskytnúť obrovský ľudský potenciál celému regiónu. Toto je naozaj situácia, z ktorej môže celý iba získať dvojaký meter a nevôľa k zmenám, preto nemôžem byť akceptované, práve naopak mali by byť odmietnuté ako prekážka rozvoja tohto regiónu. Yes, Sehnalová. Ďakujem pani Sehnalová. Teraz dostala slovo pani Komi. Vážené eh, kolegyne, kolegovia, EÚ by mala silne podporovať projekt Únie pre Stredomorie, či už z politickej aj, eh, alebo z finančnej eh, oblasti Eh, summit v Barcelone v júni bude summitom 43 eh, eh, šéfov štátov a vlád a ako Európsky parlament by sme si mali želať, že toto stretnutie bude úspechom pre inštitúcie Unie pre Stredomorie a pre realizáciu jeho projektov. Ako tieňová spravodajkynia EPP a príslušnej e, správy e, výboru ITRE. E, chcela by som zdôrazniť dôležité body, ako napríklad vytvorenie oblasti voľného, voľnej výmeny, voľného obchodu, posilnenie v oblasti školstva aj výskumu. Treba podporovať širokopásmové technológie, aj ostatné typy technológie podporovať malé a stredné podniky Práve tieto sú veľmi dôležité pre rozvoj ekonomiky. Veľké projekty by mali dostať eh, adekvátnu finančnú podporu zo strany medzinárodných aj európskych eh, inštitúcií. Je teda potrebné E, aby sa naši partnery v Stredomori mohli oprieť o svojich európskych partnerov. Ďakujem slova, pán Tanok. President, Pán predseda, návrh pána Sarkozyho pre, pre pre, pre Stredomorie bolo jedným z najdôležitejších bodov francúzského predsedníctva EÚ. E, však e, Európska únia e, chcela robustným spôsobom dať najavo svoju silné, silné zapojenie pre susedskú politiku smerom na juh. Európske daní poplatníci však veľmi prísne sledujú na to, že či nedochádza k duplikácii úsilia a určite v rámci týchto procesov k takému niečomu dochádza, už, ale nech akýkoľvek bude výsledok samitu Stredomoria, musím, nesmieme zabúdať aj na východný rozmer. Žiaľ, nepodarilo sa nám pretlačiť vytvorenie parlamentného zhromaždenia spoločného smerom na východ, tak ako sa to podarilo smerom k Stredomoriu. Moja skupina plne podporila pána Albertiniho, e, ktorý sa vzdal návštevy na Blízkom východe, ako sa o tom diskutovalo dnes dopoludne, že to bolo kontroverzné budeme proti všetkým návrhom socialistov e, stavať sa proti. Predseda, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Obermajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Už ročia je Stredomorie kolískou európskej kultúry, takže spoločné postupy sú uvítania hodné. Je to však aj most, cez ktorý prichádzajú nebrzdenie pristahovalcov Európskej únie. Nelegálne pristahovalectvo, toto je obrovský problém a touto vec je potrebné doplniť k tým kľúčovým oblastiam spolupráce. Severná Afrika a krajina eh, blízkeho, krajiny Blízkeho východu musia kontrolovať eh, utečencov a pristahovalcov, pretože musíme pri zdroji zabraniť pristahovalcu Európska únia, musí bojovať proti organizovaným eh, bandám, prevádzačov, musíme robiť osvetu a informovať v krajinách pôvodu. Tí, ktorí chcú vycestovať, si musia uvedomiť, že zlato v Európe nie je k dispozícii pre každého, a že niektoré z e, krásnych e, snov e, končia vyhostením. Ďakujem pekne, pán Obermajer. Teraz dostáva slovo pán Baldassare. Ďakujem, pán komisár, pán predseda. Ehm, pokiaľ ide o summit v Barcelone, ehm, síce sa bude konať, ale nemáme tam jasne zadefinovanú politiku pre Úniu pre Stredomorie a strategickú dlhodobú víziu rozvoja a stabilizácie tohto regiónu. Ale obrovský potenciál je v Stredomori, nielen pokiaľ ide Ehm, o hospodárskú oblasť. Námorná oblasť je veľmi dôležitá. Obchod s Čínou, Áziou, e, Indiou a európskymi krajinami. Ehm, všetky, všetok tento prechádza cez Suezký prieplav. Ehm, je v Afrike veľmi veľa krajín, e, ktoré sa rozvíjajú a potrebujú mnoho e, dôležitých sektorov. Z našej strany je tu dôležitá aj otázka imigrácie, E, všetko toto by mohla riešiť Únia pre Stredomorie, ak by mala sekretária, ktorý bol dostatočne finančne podporený na to, aby sa mohli vykonávať e, dôležité projekty. Poľnohospodárstvo, doprava, e, námorná, cestná, obnoviteľné zdroje energii, solárny plán. Všetko toto sú dôležité témy, pretože Stredomorie je aj e, teda otázkou e, civilizácie v tejto oblasti. Doc. Ďakujem pekne, teraz má slovo pani Doc. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mm, ponechám bokom tie také najdôležitejšie otázky, ktoré sa tu dnes e, najčastejšie spomínali a to je, že akým spôsobom budú európsky daňoví poplatníci platiť za tento celý aparát a sekretariát, o ktorom sa tu hovorí v návrhu. A ja by som chcela vyjadriť svoj pohľad, e, že nie sú už o tom žiadne pochybnosti, že stabilitu v stredom, stabilita v Stredomorí je určite dôležitá pre celú Európsku úniu, avšak e, s pomocou Európskej únie prichádza aj zodpovednosť e, práve od tých krajín, ktoré by chceli mať prospech z toho, že vzniknú inštitúcie a aké majú možnosti. Ja by som sa chcela pozrieť na jeden aspekt, to je um, odmietnutie tohto roku tisíckov kilogramov alebo tón írskych zemiakov marockými vládami nemohli opustiť moju krajinu, boli skontrolované a boli odmietnuté marockými e, e, orgánmi pod, v rámci iného režimu. Takže ja chápem komisára de Kuchta, ktorý to skúma, ale chcela som zdôrazniť, že potrebujeme e, zodpovednosť tým, ktorí chcú mať z toho prospech. Predsa predseda. Ďakujem pekne, pani Doc. Teraz dávam slovo pánovi komisárovi Filemu. Thank you. Ďaká. Ďakujem pekne, pán predseda. Predseda sa vymenili počas rozpravy. Ďakujem pekne za túto rozpravu, ktorá bola zaujímavá. Ja myslím, že by som súhlasil s tými, ktorí hovoria, že sme stratili už veľa času, osobitne p- s vybudovaním sekretariatu. Ja sa k tomuto hneď o chvíľku vrátim. Ale pred nami stoja ešte stále veľmi dôležité otázky a to, ako zabezpečiť, že to nech sa deje čokoľvek čokoľvek e, na blízkovýchodnom procese, aby s rukojemníkom toho nakoniec nebola naša únia pre Stredomorie a dúfame, že teda summit sa uskutoční a využije tú správnu chvíľu, o ktorej sme tu teraz hovorili a ako vyriešiť e, otázku medzivládneho prístupu vo vzťahu voči e, komunitárnemu prístupu. Chcel by som uvieť 5 stručných poznámok. Prvá vec, chcel by som e, poďakovať španielskému predsedníctvu. Sme s nimi spolupracovali za posledné mesiace veľmi intenzívne. Sme vymenovali sekretariat k 1. marcu za španielského predsedníctva a oni veľmi tvrdo pracovali na tom, aby barcelonský summit eh, sa skutočne eh, aj konal. Moja no ďalšia poznámka sa týka toho, že je veľmi dôležité, aby tento sekretariat nielen začal fungovať, ale bol aj financovaný, pretože doteraz je financovaný len z komisie, eh, kde sme vyslali jedného experta, ktorý mal zabezpečiť, aby tam boli kompatibilita, kompatibilita medzi týmto projektom a e, mal, sekretariat mal byť mal, malý, okolo 40 ľudí. A takisto budú zodpovední za veľké množstvo projektov, ktoré budú, e, ktorého budú mať prospech e, stredozomorské krajiny. Takisto je dôležité v, tejto, v tomto kontexte povedať, e, pán predseda, že existujú, existuje viacero E, sektorálnych e, rokovaní, ktoré prebiehajú napríklad budúci týždeň stretnutie v Marseji, potom budúci mesiac e, sa stretnú ministri poľnohospodárstva v Káhire. Únia pre Stredomorie je veľmi dôležitou súčasťou našej susedskej politiky pretože s mnohými z týchto krajín máme bilaterálne vzťahy a mnohé e, z týchto krajín by ale chceli mať e, vyššie alebo väčšie privilegované postavenie vo vzťahu k Európskej únii a podľa mňa to obsahujú aj všetky tie otázky, ktoré súvisia aj s ľudskými právami, s mobilitou, e, čo je veľmi dôležitá otázka. A súhlasím aj s tými poslancami, ktorí volali po nás, aby sme zabezpečili väčšiu synergiu v tomto prístupe. A moja posledná poznámka, pán predseda, sa týka v rámci našej spolupráce s Európskym parlamentom. Najbližšia diskusia nás čaká na tému susedského balíčka. Tešíme sa teda na spoluprácu predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem, teraz dáme slovo spravodajcovi pánovi Pejonovi. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. D'abord trois Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Tri stručné poznámky. E, myslím si, že budeme, keď budeme e, len e, stále hovoriť o konfliktoch, tak tým nebudeme riešiť situáciu. Samozrejme, že sú, sa spomínali všetky konflikty, ktoré tu sú, ale skúsme sa k tomu, tomuto postaviť e, serióznym spôsobom v našej spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike a v rámci všetkých možných rokovaní e, sme niekde povedali, že je to práve únia pre Stredomorie, ktorá má riešiť všetky tieto politické konflikty, tak nemôžeme miešať rúšky s jablkami A keď e, vlastne vidíme, že politická moc dáva taký, e, taký dojem, že teraz už sa spochybňuje, že či sa vôbec uskutoční summit v júni. Avšak parlament si vzal túto úlohu, pristúpil tejto úlohe seriózne, díva sa na dlhodobé um, ciele. Thank you. A v čase, kedy Európa vlastne prechádza cez eh, vážnu krízu, musíme byť schopní zabezpečiť eh, hospodársky rast a nemali by sme sa dívať iba na seba, mali by sme sa, myslím si, že je táto kolektívna práca veľmi významná a prajem si, aby hlavy štátov a predsedovia vlád, ktorí neboli vždy na úrovni historickej zodpovednosti, to aj vypočuli si a vzali to do úvahy predseda. Ďakujem pekne pánovi Perionovi a hlasovať sa o to bude dnes, dnes ešte dnes. Teraz ďalšia správa. Ďalší bod programu je správa pána Kirilova k stratégii EÚ e pre Zaukaukasko. Pán Kirilov má slovo na 4 minúty. Pán predseda, pán komisár Fule, milí kolegovia, pre všetkým by som sa chcel poďakovať tieňovým